Good morning, everyone. Dobré ráno. Rozoslali sme všetkým revidovaný návrh programu. Ak nemáte žiadne námietky, považujem program za schválený. 30. augusta na zasadnutí koordinátorov padlo rozhodnutie navrhnúť termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov k ženevskému aktu, pokiaľ ide o zemepisné názvy, určovanie pôvodu, ide o postup súhlasu, ďalej sa tento časový časová lehota bude týkať eh, aj pristúpenia k tomuto aktu má ísť o riadny legislatívny postup, preto nebol menovaný žiadny správodajca. Pozmenujúce návrhy, ktoré predloží náš výbor, budú skonsolidované do stanoviska za predsedníctvo. Takže časová lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov v rámci NV 25. E október, ako zvyčajne o 11. Hlasovať sa bude 26. 27. novembra a potom výbor Júri bude hlasovať zrejme v januári. Po druhé, spoločné zasadnutie Agri Envy ITRE k lesníctvu, k lesom, nadväznosti na iniciatívu výboru Agri. Sme sa zorganizovali s kolegami z iných výborov. Stretli sme sa 14. januára v pondelok v Štrásburgu, respektíve stretneme sa. Prepačte, hlavným cieľom bude výmena názorov medzi parlamentom a komisiou a dúfajme, že sa pán komisár Hogan bude môcť zúčastniť tohto zasadnutia a témou bude priebežná revízia e, e, stratégie pre lesy Európskej únie. Máme aj jednu zmenu. Pobedňašie zasadnutie 8. novembra nebude. Ranejšia časť sa uskutoční podľa programu. Dostanete všetko písomne. Dnes máme všetky jazyky, respektíve máme 21 jazykov. Všetko máte k dispozícii aj cez ap- aplikáciu e-meeting a zasadnutie je možné sledovať na webe. Pokiaľ ide odporúčania koordinátorov zo zasadnutia 10. októbra, tie ste dostali elektronicky. Ak nemáte žiadne pripomienky, konštatujem, že s nimi všetci súhlasíme. Ak máte nejaké pripomienky ešte do konca zasadnutia, Máme tu zápisnice z 9. 10. júla a z 13. septembra. Teda ak do konca zasadnutia nedostanem žiadne vaše pripomienky, budem ich považovať za schválené. Poďme k prvému bodu. Máme v rámci neho dve námietky. Ide o geneticky modifikovanú kukuricu. Nebudem všetko čítať. Všetko máte vo svojich zložkách. Eh, ide o pomerne dlhý názov. Nech sa páči, ak máte, nech sa páči, môžete odprezentovať námietky a potom komisia zareaguje na to, čo tu odnie. Začneme s pravodajcami. Pán Stajes, ďakujem veľmi pekne. Dnes tu nie je veľa kolegov, trošku ma to prekvapilo. Ide o dôležitú tému. Pri predchádzajúcich námietkách tu bolo viac kolegov a vtedy sa odohrala pomerne živá diskusia Väčšina výboru je, mm, teraz naposledy, keď sa tak udialo, väčšina kolegov bola za túto námietku. Ja som, ja som diskutoval o tom s kolegami zo skupiny, diskuto, diskutovali sme o gem mm, o kukurici, mm, ktorá sa niekedy kombinuje s dvomi či tromi typmi inej kukurice. Tu ide o rozličné typy kukurice, ktoré sú modifikované geneticky a my by sme sa radi uchádzali o schválenie tejto námietky. Súvisí to s nariadením 1829 z roku 2003 Uh, pred, v minulosti sa nám podarilo úspešne podať 27 námietok, dokonca aj v rámci Rady ministrov a ani na rade sa im často nepodarí dopracovať sa k takejto väčšine. V septembri na stálom výbore členské štáty zahlasovali, 14 členských štátov bolo proti, 11 za, Tri členské štáty sa zdržali. Ďalšie hlasovanie, teda Nemyslím si, že komisia berie do úvahy námietky parlamentu alebo rady, len chcem pripomenúť, že tento výbor schválil táto komisia schválila viac vývozov než tá predchádzajúca. Mm, EFSA pripustila, že Monsanto neposkytlo žiadne informácie k 14 podkombináciám a niektoré z nich ani neexistujú. To hovorí všetko mm, EFSA. Čiže všetky tieto podkombinácie kukurice, ktorá je geneticky modifikovaná, sú v, je v poriadku, tak minimálne v súlade s tým, čo hovoria, ale neprebehli žiadne toxikologické text, testy, žiadne štúdie neboli vykonané. Um, vycha- vychádzalo sa, teda, my si myslíme ale, že mnohé tieto typy majú vplyv na reprodukciu a že sú nebezpečné a bude to súčasťou aj eh, zoznamu, ktoré sa stiahujú na limitné kritéria. Mnohé z týchto typov sú zakázané na mnohých miestach vo svete. Myslím si, že nie sme konzistentní, pokiaľ ide o, náš, o našu snahu postupovať podobne mimo Európy a v rámci Európy. Preto to povedie k zvýšenej produkcii, najmä v krajinách ako Mexiko či Južná Kórea. Len chcem povedať, že nie sme to len my, ktorí namietame. I členské štáty majú námietky. Niektoré hovoria, že testy neboli náležite vykonané. Niektoré hovoria, že testy sa vôbec neudiali. No ne, neboli vykonané žiadne štúdie v dĺžke 90 dní k hlodavcom. Členské štáty hovoria, že nemajú dostatok údajov k vedľajším účinkom jednotlivých kombinácií. Takisto neexistuje žiadny monitorovací plán pre životné prostredie. Vzhľadom na nedostatky hodnotenia environmentálnych účinkov, alergénnych účinkov, predkladáme naše námietky, ale i tak EFSA nepredložila plán na monitorovanie. Čiže ja spolu s piatimi ďalšími kolegami predkladáme túto námietku a hovoríme, že, komisia, že konanie komisie nie je v súlade s ustanoveniami nariadenia a že toto všetko môže mať vplyv na zdravie ľudí, zdravie rastlín, zdravie zvierat a existuje tu vôľa dovážať tieto prvé typy kukurice, ktorá je geneticky modifikovaná, ale upozorňujeme, že je to v rozpore s príslušnou legislatívou. Neprebehli testy, neboli vykonané štúdie a niektoré tieto kombinácie dosiaľ ani neexistujú. Po druhé, druhá námietka, druhý Druhý typ, o ktorom hovoríme, už naša námietka je podobná ako v prvom prípade, ale v tomto druhom prípade EFSA nemá k dispozícii žiadne informácie. Opiera sa len o žiadosť Monsanta a na tomto podklade EFSA hovorí, že neexistuje e, žiadna publikácia, ktorá by hovorila o bezpečnostných rizikách. Čiže ak nevykonáme, alebo ak nebude vykonané hodnotenie, tak potom vlastne sa môžete oprieť len o to, čo vám povie žiadateľ. A v druhom prípade zvýšené používanie herbicídov, glyfosátov v tých krajinách, kde sa majú používať, hovorím o Argentíne, Brazílii, <clears throat> Kolumbii, Filipínach, Japonsku, Južnej Afrike a Uruguaji. Pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, Shrniem to. My sme neformálne kontaktovali právnikov, ktorí sú si vedomí e, legislatívy v, tomto, v, tom, v tejto oblasti a hovoria, že ten legislatívny návrh komisie je problematický. Ja by som preto veľmi rád povedal komisii a pýtal sa ich, spýtal sa ich, ako odôvodníte, že tieto podkombinácie MON 34 a 17 ako ako umožníte ich schválenie na 10 rokov bez toho, aby, aby, ste, e, aby prebehol náležitý proces opätovnej autorizácie alebo autorizácie, ktorý by mal v zmysle legislatívy prebehnúť. Ako môžete schváliť tieto podkombinácie na lehotu 10 rokov? Ako vôbec môžete udeliť súhlas s takýmto niečím? Ja si rád samozrejme vypočujem aj kolegov a teším sa na hlasovanie o 10. Ďakujem. Pani Evi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi kolegovi Štájezovi za prezentáciu e, oboch námietok. Myslím si, že e, všetci, všetkým nám ide o to, aby na európskom trhu neboli autorizované tieto GMO tie, ktoré um, táto komisia pod vedením pána Junckera autorizovala veľký počet GMO, viac než všetky predchádzajúce komisie. A je zrejme, že táto situácia je veľmi zvláštna a opätovne tu predkladáme veľmi dobre podložené argumenty, pokiaľ ide o našu opozíciu voči týmto plodinám. Už sme to veľakrát povedali, nejde o demokratický postup. A nepovedala som to len ja. Hovorili o tom aj kolegovia. Veď nakoniec už pred časom bolo povedané, že tento postup by mal byť revidovaný a prepracovaný Máme tu problém a musíme hľadať riešenie. Ale opätovne sme tu už x krát a stojíme pred tou istou situáciou. Ja by som chcela počiarknúť ešte raz to, čo uviedol náš kolega. Využívanie vedeckých štúdií zo strany FC um, ehm, má svoje medzery a nehovoríme to len my, odznelo to aj z úst členských štátov. žiadame o rozhodnutie Európsku komisiu. Myslím si, že v súčasnosti naši občania um, potrebujú um, vedieť, čo sa deje. Um, čo prichádza na trh. A, trans, tí, a naši občania žiadajú o transparentnosť, e, pripomeniem iniciatívu Zastavme glyfosáty. Komisia navrhuje revíziu potravinovej legislatívy, ale ja by som bola rada, aby sa to už neodkladalo ďalej na ďalšie volebné obdobie. Občania po nás žiadajú, aby sme konali a komisia mm, si Samozrejme ide o zlepšenie transparentnosti, o využívanie vedeckých štúdií. Do, na teraz tomu však nebolo. Sú v celom procese isté medzery. A ja žiadam, aby komisia vzala do úvahy to, čo žiadajú občania a aby neschváľovala jednotlivé jednotlivé plodiny, ak nemá k dispozícii solidné fakty, respektíve používajúc zastaralé metódy. G, často sa hovorí, že GMO e, prispievajú k boju proti hladu vo svete, ale v skutočnosti Buďme úprimní. Často tieto GMO sú pestované v rámci intenzívneho poľnohospodárstva, čo je absolútne neudržateľné pre, pre životné prostredie. v Európe dovážame obrovské množstvo krmív GMO, aby sme, aby sme dokázali krmiť hospodárske zvieratá, aby sme dokázali vyprodukovať mäso pri nízkych nákladoch, aby sme ho dokázali predať za nízku cenu. Čiže mne to celé nedáva zmysel. Myslím, že často sa to potom všetko pretaví do potravinového odpadu a všetko. Nachádzame sa v bludnom kruhu a preto musíme model, e, model konzumácie zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Už nevidím žiadnych ďalších kolegov, správodajcov. Pani Ajuso, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som ráda vystúpila za pána Felnera, poprosil ma, aby som vystúpila v jeho mene. Hovorí, že obe námietky súvisia s jednou autorizáciou a s jednou, s jednou obnovou autorizácie produktov, ktoré obsahujú alebo um, sa vyrábajú z geneticky modifikovanej kukurice. EFSA vydala pozitívne stanovisko 28. júna a 20. 24. E, júna obnovu autorizácie. ESA neidentifikovala žiadne nebezpečenstvo um, a pokiaľ ide o zdravie a vplyv na životné prostredie. Dohodli sme sa na nariadení a keď dospejeme k záveru, že, ge, že nejaký produkt GMO je v poriadku, tak by sme tomu mali dôverať. Komisia ne, nepresiahla svoj mandát v zmysle základného aktu. Je dôležité, aby, aby aby sme príjmali náležité rozhodnutia opierajúca o vedecké štúdie. E, myslím si, že by sme si mali vypočuť aj EFSU. No a v námietke e, sú, na, sú argumenty, ktoré sa neopierajú o žiadne kroky. Napríklad, väčšie použi- napríklad väčší objem využívania glyfosátov um, je argument, ktorý sa tam len konštatuje, nie sú tam žiadne podrobnosti a um, tieto typy kukurice sú často sú často rezistentné voči niektorým parazitom. To znamená, že nebude potrebné využívať toľko herbicídov. My by sme chceli nabádať všetkých kolegov v rámci výboru vypočuť si a pozrieť si vedecké dôkazy a zahlasovať proti tomuto stanovisku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Pánerovi za jeho názor, za pripomienky. Nech sa páči komisia. Ďakujem, dobré ráno. Ďakujem pekne, pani predsednička, za príležitosť zareagovať na tieto dva návrhy uznesenia. Máme tu dve žiadosti na kukuricu. Jedna je nové povolenie, druhé je obnovenie platného povolenia a obe sú pre nie pre kultiváciu, ale ako krmivo a ako mm, potravina. Môžem vás uistiť, že všetky, zúrazňujem, že všetky procesné kroky uvedené v základnej legislatíve, to znamená legislatíve o GMO, boli použité pre obidve žiadosti. EFSA spravila dôsledné, dôslednú analýzu rizika v tejto kukurice aj kombinácii a výsledky sú pozitívne, čo sa týka eh, dopadu na zdravie ľudí, zvierat, životné prostredie. Podobne EFSA vyhodnotila GM kukuricu z žiadosť na obnovenie platnosti ktorá bola pôvodne prehlásená za bezpečnú a preto dostala povolenie a neidentifikovali sme žiadne nové informácie, ktoré, teda EFSA neidentifikovala žiadne informácie, ktoré by viedli, ktoré by zmenili to pôvodné rozhodnutie. Pripomienky členských štátov EFSA eh, k týmto dvom žiadostiam boli súčasťou stanovisk a neboli žiadne negatívne odozvy počas konzultácií, ktoré spustila komisia. Na základe vyššie uvedeného obe povolenia boli odhlasované 11. septembra 2018 na stálom výbore e, bez žiadneho vydaného stanoviska. Bolo to pre všetkým e, z politických dôvodov a z ne- e, dôvodov negatívnej verejnej mienky. To boli dôvody, ktoré vedli členské štáty. Teda podľa pravidel komitológie a nariadenia o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách. E, komisia predloží návrh stanoviska odvolaciemu výboru 22. oktobra 2018, to znamená budúci pondelok. E, zazneli viaceré obavy počas diskusí. Jedna sa týkala fitosanitárnych produktov, na ktoré e, sú tieto geneticky modifikovaná kukurica, e, ktoré toleruje. E, sú tu schválené herbicídy, aj stanovené bezpečné maximálne hodnoty reziduí v rámci relevantnej špecifi- aj špecifickej legislatívy, to znamená legislatíva fitosanitárna E, legislatíva a legislatíva stanovujúca maximálne bezpečné povolené hodnoty. Čo sa týka kultivácií týchto GMO v tretich štátoch a eventuálne použitie herbicíd v tretich štátoch, e, to rozhodnutie povoliť takúto kultiváciu, eventuálne použiť herbicídy, to spadá do suverenej výlučnej právomoci tých tretich štátov a nemôže byť reglementované EU legislatívou. Chcela by som zdôrazniť, že všetky dovozy vzhľadom na bezpečnú hranicu bezpečných maximálnych reziduí. Všetky dovozy sú bezpečné na spotrebu. Čo sa týka pozastavenia konania, až kým nebude zrevidované e, konečné rozhodnutie. Komisia tu predložila návrh, ktorá umožňuje člen, ktorý umožňuje členským štátom obmedziť dovoz geneticky modifikovaných potravín na krviv na ich územie. Tento návrh bol zamietnutý Európskym parlamentom a my naďalej očakávame priebeh ďalších diskusí na rade. V diskusiách vyvstala otázka transparentnosti, konzultácií a štúdií použitých na e, hodnotenie rizika. Tu chcem povedať, že komisia predložila ambiciózny návrh v tomto ohľade, chcela zvýšiť transparentnosť kontexte hodnotenia rizika, ktoré vykonáva EFSA a tento návrh je momentálne na rade a na parlamente. A samozrejme komisia uvítať ďalšie diskusie v tejto veci. Takže na záver mi dovolte zdôrazniť to, že neexistujú žiadne dôvody stiahnuť tento návrh rozhodnutí, keďže všetky postupy v rámci legislatíve GMO boli dodržané veľmi dôsledne a vykonávacie právomoci komisie boli plne rešpektované v oboch prípadoch. A na záver by som ešte chcela spomenúť, že právo kontroly Európskeho parlamentu je obmedzené na otázku toho, či návrh zákona presahuje vykonávacie právomoci, ktoré sú v základnom akte, tak ako to bolo uzavreté. Nie je tomu tak. Predsa len však ja dúfam, hoci komisia nemusí opodstatňovať návrh aktu v tomto okamihu, ja predsa len dúfam, že toto vysvetlenie pomôže rozptýliť vaše obavy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za príspevok do tejto diskusie. Teraz si dáme krátku prestávku a hlasovať budeme o desiatej.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

Good morning everyone, if you can take your seats. Pre všetkým príjemný dobrý deň. Poprosím, aby ste sa pousádzali, pripravili si hlasovacie karty, aby sme mohli začať s hlasovaním. Okay, the first vote. Dobre, takže prvé hlasovanie sa týka e, priebežnej dohody medziinstitucionálnych rokovaní o sídle Európskej lekárskej e, agentúry liekov. Hlasujeme teraz. And it is closed. Konec hlasovania. Schválené. A teraz hlasujeme o výhrade podľa pravidla 186 GMO, kukurica a tak ďalej. Hlasujme teraz. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz hlasujeme o, opäť o výhrade podľa pravidla 186 GMO modifikovaná kukurica. Elektronicky hlasujeme teraz. Chcete niečo povedať, pani Gerling? Áno, nefunguje mi karta, takže nemôžem hlasovať. Skúste, skúste vedľajší, skúsila som, nefunguje to. Dobre, takže budeme registrovať e, e, vaše hlasovanie samostatne. Dobre, takže koniec hlasovania. Schválené. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska priebežnej správe Vianočného finančného rámca 21-27 stanovisko e, parlamentu. Začneme pozmenujúci návrh 1, kto je za, proti, sa zdržal, za, ho 2 za, proti, zdržali sa schválený, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 35, oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overujme elektronicky, hlasujme teraz. Pani Gerling? Koniec. Schválený. Druhá časť. Pozmeňujúceho návrhu 35 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Preverme. Hlasujme. Koniec. Pani Gerling hlasovala proti a je to zamietnuté. Kompromis 5. Máme ústny pozmenujúci návrh správodajcov. Vidíte ten ústny pozmenujúci návrh. Chcete ho predstaviť, pán Belet? Áno, nie? Chcem len spomenúť, ďakujem pani predsednička, chcem len spomenúť, že by sme chceli vylúčiť odvolávky na ECHR a EA, pretože odvolávka na všetky agentúry je ďalej v texte v kompromise, takže nemá zmysel to robiť dvakrát. Už sme o tom diskutovali s tieňovými. Dobre, ďakujem pekne. Je niekto proti tomu ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? OK. Then we vote the compromise. Dobre, takže hlasujme o kompromise 5 s ústnym pozmenujúcim návrhom. Kto je za, kto je proti? Áno, ale mali sme 4 námietky. To the oral amendment, you're objecting? Ste proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Dobre, tak potom hlasujeme bez ústneho pozmenujúceho návrhu. Dobre, Pán Pieka, jedine vy ste zvihli ruku a preto som si myslela, že bola iba jedna vý... námietka. A chcete niečo povedať, pán Pieka? Nech sa páči. Prepačte, moja chyba, ja by som chcel povedať niečo po polsky. Ja si myslím, že keď sme hľadali kompromis, tak nastolenie ústnych pozmeňujúcich návrhov počas hlasovania nie je na mieste. Mohli ste to pozmeniť, keď sme pracovali na kompromise, pretože vtedy by to bolo, bývalo jasnejšie. Pri riadnom pozmeňujúcom návrhu je to v poriadku, ale pri kompromisom pozmeňujúcom návrhu ešte to prekrúcať, ešte to upravovať v tomto okamihu podľa mňa to je nepripustné. Chcete zareagovať? Áno, samozrejme, toto je nie návrh spravodajcu, to je návrh inej skupiny v parlamente, ktorú sme zohľadnili a prediskutovali včera s ďalšími skupinami. Nie, on, nejde o nič veľké, je to detail. V podstate je to lingvistická záležitosť. Odvolávame sa na všetky agentúry. EF, EFSA and EMA, it's in je to v kompromise a potom e, o niečo vyššie boli v podstate zohľadnené iba dve, čo podľa mňa jednoducho nie je korektné. Musíme ich spomenúť všetky a nie len dve z nich, ale v podstate, keď si pozrite kompromis, tak všetky sú tam uvedené a už sa o tom diskutovalo aj s SAD a ďalšími skupinami, takže naozaj to detail, je to lingvistická záležitosť a vyvstalo to na návrh inej skupiny, to nebol môj návrh, my sme to zohľadnili včera. Takže kolegovia, stiahujete vašu výhradu? Trváte na vašej námietke? Stiahujete alebo trváte? Ktorý z vás trváte na námietke? Zdvihnite ruky. OK, tak je to vyriešené. Hlasujeme o kompromise 5 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňujúci návrh 41, kto je za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 10 za, proti, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválený. A 63 pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa, schválený. A zhlasujeme elektronicky o celom stanovisku. Nech sa páči. Konec hlasovania. A je to schválené. Takže teraz môžeme hlasovať o návrhu správy o emisiách CO2, výkonových normách pre nové ťažké nákladné vozidla. Začíname pozmenujúcim návrhom 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overme. Hlasujme teraz. Koniec hlasovania. Schválený. Kompromis 1A za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis. Overme. Chcel niekto overiť? Je to kompromis. Tak overme. Hlasujme teraz. Koniec hlasovania. Schválený. A ideme na stranu 4. Pozmenujúci návrh 181. Kto je za? 181 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 3A. Za. Proti? Zdržali sa. Schválený. Page 7, compromise... Strana 7, kompromis 2A za. 2A za. Kompromis 2A za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Chcete si to preveriť? Dobre, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 29 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. Myslím, že je to zamietnuté, ale skontrolujme si to. Uzatváram a končím hlasovanie. Prijatý. Pozmenujúci návrh 193 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 194 za, proti, zdržali sa, odmietnutý, 195 za, proti, zdržali sa, odmietnutý, 196 za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Kompromis 2b za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa prijatí. Strana 11, pozmeňujúci návrh 229, za, proti, zdržali sa zamietnutí. 226 a TRAN 28 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz samostatné pozmeňujúce návrhy. 222, 223 a TRAN 27 za. Strana 12 pretože kompromisný pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. Musíme hlasovať o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch. Takže 222, 223 a 27. Za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz 227, 365 a 373 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 228, 230, 368 a 370 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 369, 371, 372 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preverme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 219. Ten padá, takže 218, stran 26 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. B117 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Tran 29 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Teraz strana 17, pozmeňujúci návrh 36 za. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis. Socialisti sú za alebo proti? EPP aj socialisti sú proti. Chcete si to preveriť? 36? Preverme si to. Dobre, otváram hlasovanie. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 4A za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Strana 19. Kompromis 4B za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 4C za Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Pozmenujúci návrh 358 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 302 za proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. 312 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 314 za, proti, zdržali sa. EPP Preverme si to. Nie je to jednoznačné. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 50 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 51 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 315 za, proti, Zdržali sa. Preverme si 315. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 316 za. Proti. Zdržali sa. Preverme. 316. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 8a za. Proti. Zdržali sa prijatí. 8b. Ten padá. Kompromis 9, strana 26 za, proti zdržali sa Prijatý. Pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10a za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalšie teda padá. Hlasujeme k 58 za, proti, zdržali sa, prijatý. O ďalších nehlasujeme, takže 356 za, proti, zdržali sa prijatí. 361, 362 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 363 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 364 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 366 a 367 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 374 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Teraz strana 32, 391 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 64 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 67 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 392 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Strana 37, 74 za, proti, zdržali sa, preverme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 75 za, proti. SAD je za, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti. Zdržali sa. Preverme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Tran 1 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Štvorka. 76, o tom hlasujeme, ale prijali sme tran 1. Aha, takže iba prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Preverme. 76. SAD bolo proti, končím hlasovanie, takže je to zamietnuté. Pozmeňujte návrh 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 5 a 3 2 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti zdržali sa. Preverme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 78, 79 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. Tran 3 za. Proti zdržali sa. Prijatý. Tran 5 prijatý. 7 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, prijatí. Preskočila som tran 4, ospravedlňujem sa, tran 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. Teraz tran 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, tran 7 za, proti, zdržali sa, prijatí. 83 za, proti zdržali sa prijatí, 84 za, proti zdržali sa prijatí, 9 za, proti zdržali sa prijatí, 98 za, proti zdržali sa prijatí, 99 a tran 12 za, proti zdržali sa zamietnuté, stovka za, proti, zdržali sa zamietnutí. 101 a 103 za, proti, zdržali sa prijat- zamietnutí. 103 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 104 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tran 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 107 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Tram 16 a 108 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Tram 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 151 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 22 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Konečné hlasovanie. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. To je všetko. Dobre, tým sme uzavreli elektronické hlasovanie. Ďalšia položka na programe je vypočutie doktora Bernarda Urla, výkonného riaditeľa úradu EFSA v súvislosti s obnovením jeho mandátu. Už prišiel medzi nás, takže o 5 minút O 5 minút príde pán Úrl, takže poprosím vás, aby ste tu zostali.

Pokračujeme teda v schôdzi. Teraz si vypočujeme doktora Bernharda Urla, výkonného riaditeľa úradu EFSA v súvislosti s obnovením jeho mandátu, pretože riadiaca rada EFSI sa rozhodla ehm, menovať doktora Bernharda Urla na stretnutí 10. oktobra za nového riaditeľa. Ehm, pán Úrl je výkonným riaditeľom od júna 2014. Predtým bol ehm, zastupujúcim výkonným riaditeľom od roku 2012. Rozhodli sme sa uplatniť zjednodušený postup pre vypočutie a vyhodnotenie takže budeme mať skôr výmenu názorov ako tradičný formát vypočutia. Preto sme spojili dnešné vypočutie s výmenou názorov s agentúrou Takže budete mať príležitosť diskutovať o pracovnom programe agentúry a predovšetkým o strategických cieľoch agentúry do roku 2020. Takže bez zdlhavých rečí dávam slovo pánovi Urlovi. Vítajte medzi nami. A potom budeme postupovať podľa postupu Catch takže dajte mi vedieť, keď budete chcieť sa vyjadriť. Pán Url, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám dobrý deň. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem vám za pozvanie a možnosť byť tu medzi vami a za, ďakujem aj za možnosť ehm, vyjadriť svoje názory a odpovedať na otázky. E, som tu dnes pred vami v rámci e, možného obnovenia môjho pôsobenia ako výkonného riaditeľa EFSA na druhé, e, druhý mandát. Eh, chcem vám niečo povedať, hoci vy viete, aká je základná misia úradu EFSA. Eh, chcem predsa len povedať, že našim cieľom je poskytovať eh, vedecké podklady a informácie súvisiace s zdravím zvierat a s rizikami, ktoré vyvstávajú v oblasti zdravia, či už ide o potraviny alebo krmiva. Akým spôsobom sa snažíme toto docieliť, ako vytvárame pridanú hodnotu pre uh, týchto, tých, ktorí vytvárajú politiky a pre občanov. Bojujeme proti biologickým rizikám, podporujeme dobré životné podmienky zvierat, pracujeme na fitosanitárnych problémoch, e, kontrolujeme e, potraviny a krmiva pred tým, než vstúpia na trh. Veľmi dôležitou súčasťou našej práce sú pesticídy, antimikrobiálna rezistencia, a čas našej práce súvisí aj s inými agentúrami, um, kontrola um, liekov v Štokholme, ale aj Európska lieková agentúra v Londýne. E, tiež kontrolujeme a hodnotíme nové rizika, takže snažíme sa predvídať rizika, ktoré môžu v budúcnosti vyvstať v potravinovom reťazci. Zároveň zmierňujeme existujúce rizika a zároveň sa snažíme komunikovať čo najrychlejšie a najprístupnejšie s mm, vedúcimi rizik, ale aj so spotrebiteľmi. Keď sa vrátime do roka 2014, apríl 2014 na schôdzi výboru Envy, To bolo posledné zasadnutie počas predchádzajúceho mandátu parlamentu v Štrásburgu. E, vtedy som bol tiež na vypočutí a slúbil som, že budem pracovať ako riaditeľ na štyroch hlavných e, témach. E, správne vedecké poznatky, budovanie vedeckého programu, zvýšenie transparentnosti a zmena komunikácie. Teraz je otázka, či EFSA splnila tieto sľuby Spomeniem len niekoľko základných tém, pretože nechcem zachádzať do detajlov. Pokiaľ ide o vedu, podarilo sa nám pracovať správne na vedeckej úrovni. Eh, EFSA vydala viac ako 2000 vedeckých stanovísk, bolo ich viac ako 2000 a myslím, že 99, niečo percenta eh, neobsahovala žiadne ehm, kontroverzné eh, údaje. Takže tieto stanoviska boli použité na zlepšenie e, situácie na trhu v EÚ. E, stanoviska sa týkali pesticídov, e, vyživových hodnôt a podobne. Poskytovali sme tiež poradenstvo v prípade chorôb, ktoré sú prenašané potravinami. Pracovali sme na problematike chorôb zvierat Ehm, vieme, že ehm, sme, mali, sme čelili problému s africkou, ehm, africkým morom ošípaných, xylella fastidiosa. Pracovali sme na kategorizácii nového režimu fitosanitárneho zdravia. Možno taká vec, ktorá nie je až taká očividná. Pracujeme aj na dokumentoch s usmerneniami, kde sú uvedené nástroje na hodnotenie a opisuje sa tam, ako postupujeme v našom hodnotení e, rizika. E, máme celý diapazon dokumentov na túto tému. E, venovali sme sa v nich napríklad neistote pri vedeckom posúdení rizika. To je vec, na ktorej naša vedecká rada pracovala veľmi tvrdo za posledné roky. Dívali sme sa tiež na prístup založený na dôkazoch, čiže akým spôsobom využiť tieto jednotlivé štúdia, vedecké dôkazy a ako ich e, vyhodnotiť prostredníctvom prístupu založenom na riziku a venovali sme sa tiež biologickým účinkom. Ak mi dovolíte dve pripomienky, či je naša veda, povedzme, aktualizovaná, či dokáže obstať v súčasnom svete. Keď sa pozrieme mimo Európu, um, tak naozaj dostávame veľmi dobrú spätnú väzbu ohľadne našej vedeckej práce. Niektoré krajiny nám dokonca aj otvorenie povedia, my takúto prácu nás nevykonávame, ale považujeme vašu prácu, prácu FC za benchmark. A ja si myslím, že to je celkom dobré znamenie, že, že veda, vedecké poznatky, vedecká práca je užitočná a um, zodpovedá súčasnému, súčasnej situácii. EFSA má sídlo v Parme, mm, bol to určitý model. Ehm, v rámci FC pôsobia experti, členské štáty nám často tak povedať, zapo- že zapožičiavajú svojich expertov a ide o iný model než napríklad americký, ide o nízkonákladový model a keď sa obzrieme do minulosti, tak je naozaj ohromujúce, čo sa nám podarilo naozaj pri rozpočte 80 miliónov eur ročne. Ak sa pozrieme na nášho amerického partnera v PA, tak to sú obrovské organizácie, majú 10 tisíc zamestnancov, ide a my sme pomerne malou organizáciou a ja som nesmierne rád, že môžem spolupracovať eh, s týmito expertmi a mm, že sú nadšencami a skutočne musím poďakovať členským štátom za ich dobrovoľný príspevok v tomto smere. Mm, podľa mňa tu práve vidíme, ako koná Európa v reále. Toto mal na mysli Robert Schumann. Čiže mal na mysli naozaj hmatateľný projekt európskej integrácie. To, čo naši experti robia, to, ako si vykonávajú svoju prácu, je, na, je vynikajúcim príkladom európskej integrácie. Spoločne s členskými štátmi a osateľskými organizáciami poradenským fórom sme, si, sme pripravili náš projekt a teraz pracujeme na mnohých projektoch, e, napríklad e, projektoch, ktoré sa týkajú kampilobaktera, e, pripravenosti na krízy a podobne. A ja by som rád za, poďakoval všetkým členským štátom a expertom za ich spoluprácu. Pokiaľ je o tretivo transparentnosť, otvorenosť, no už táto cesta začala v roku 2014 s cieľom zverejniť naše údaje a naše metódy, aby aj iní mohli využívať tieto poznatky. Implementovali sme viac ako 50 opatrení Implementovali sme novú politiku nezávislosti. Tu by som rád poďakoval parlamentu, výboru ENVY za um, vašu kritičnosť, za to, že ste sa naozaj že ste nás naozaj sprevádzali na tejto ceste. A myslím si, že parlament ukázal aj určitú dôveru, pokiaľ ide o správu organizácie, pospočtové absolutórium. Počas 5 rokov sme vždy získali rozpočtové absolutórium, čo je vynikajúci znak toho, že je organizácia riadená dobre. Takisto spolupracujeme s mnohými organizáciami, teraz ich je viac ako 100, ktoré sú dnes zaregistrované ako zúčastnené strany a takýto prístup e, umožnil vlastne to, že e, boli vytvorené partnerstva, napríklad partnerstvo pre včely, pre včelárstvo je vynikajúcou iniciatívou pri štúdiu tohto problému a pri hľadaní riešenia Ja si myslím, že to poukazuje aj na to, že panuje dôvera v prácu FC a um, chcem vám poďakovať nielen pri problematike včela včelárstva, ale aj pri problematike eh, iného druhu za vašu spoluprácu transparentnosť a otvorenosť nie sú cieľom samým o sebe, skôr, skôr ide o niečo, čo sa týka aj našej zodpovednosti. Občania, parlament sa nás môžu pýtať. Môžu sa pýtať, ako sme si plnili svoje povinnosti. No a pokiaľ ide o komunikáciu, no to je jedna z najväčších víziev. Ako ako sa presadiť, ako zabezpečíme, že náš hlas bude počuť spomedzi mnohých? Áno, my uplatňujeme racionálny prístup, naše odkazy sú vždy koherentné, e, spolupracujeme s orgánmi členských štátov. No a ak to všetko zohľadníme, môžeme byť spokojní? Ja by som povedal, že áno i nie. Myslím, že možno povedať, že áno, pretože práca FC prispela veľkým dielom k tomu, že máme v Európe najvyššie, najvyššie bezpečnostné štandardy. Čiže po 15 rokoch po implementácii všeobecnej potravinovej legislatívy sa nám podarilo zabezpečiť vysokú úroveň potravinovej bezpečnosti a pripravenosti na krízy. A to v neposlednom rade potvrdili aj všetky strany, s ktorými spolupracujeme. Spokojní však dosiaľ byť úplne nemôžeme, pretože ochorenie je veľa, je tu problém s mikrobiálnou rezistentnosťou, um, Máme tu iné problémy, iné výzvy v podobe špecifických ochorení. Čiže musím konštatovať, že nie vždy sme boli um, úspešní v tom, ako odkomunikovať niektoré uh, aspekty presvedčivo. A ak mi dovolíte, tu by som práve um, poukázal na nedávny vývoj a to je dôvod, prečo sme tak pozitívne vnímali návrh komisie k transparentnosti a udržateľnosti pri hodnotení rizik. Ponúklo by nám to totiž e, právny základ a zdroje na to, aby sme mohli skutočne sa posunúť k väčšej transparentnosti. A za seba môžem povedať, že čím skôr sa nám podarí e, schváliť túto legislatívu, tým lepšie to bude pre našu prácu hovorilo, hovorí sa aj o lepšom prístupe k údajom a naozaj by to bola škoda, ak by sa nám nepodarilo dosiahnuť tieto ciele. Na druhej strane som, som si vedomý, že celý proces si vyžaduje určitý čas, aj proces príjmania v rámci parlamentu. My nie sme zákonodarcom, pochopiteľne a ja by som vás prosil, aby ste naozaj e, urobili tento spis prioritou, e, aby sme dokázali naplniť očakávania našich občanov v tejto súvislosti. Chcem vám poďakovať za všetko vynaložené úsilie, za všetku prácu na tomto spise a za vaše neutichajúce úsilie a snahu sa dopracovať zdarnému výsledku. Ešte mám dve minútky, pani predsednička. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Takže výzvy do nasledujúcich rokov. Určite nimi budú um, zdroje, rozpočet, Určite súhlasíte, že EFSA nedokáže nedokáže pracovať len s rozpočtom vo výške 80 miliónov eur. Teda to je obrovská výzva vedecká komplexnosť je obrovskou výzvou, ak pomyslíme na, na chemické zlúčeniny, nanomateriály a podobne. Očakávania spoločnosti, obavy spoločnosti sú takisto výzvou. Odkomunikovanie e, vedy, vedecký poznám, poznatkov je takisto výzvou a pripravenosť na budúcnosť. Ako môžeme tieto výzvy riešiť? Samozrejme, tieto výzvy treba riešiť pomocou celej skupiny iniciatív. Ale predsa len je tu jedna hrozba a ja to ja, ja som presvedčený, že pre nás je najlepším spôsobom posilnená spolupráca. Spolupracovať musíme na všetkých úrovniach, musíme spolupracovať s európskymi agentúrami, musíme skutočne zamýšľame nad tým, či by tých 5 agentúr nemohlo vybudovať niečo ako virtuálnu agentúru a pritom by sme naozaj uvítali podporu výboru Envy. Um, Myslím, že potrebujeme spolupracovať e, v neposlednom rade je tu ale aj spolupráca s globálnymi partnermi. Musíme sa ubezpečiť, že náš prístup bude globálny. A okrem toho čak, nás čaká ešte veľa domácej práce, tak domácich úloh. Organizácia si musí byť schopná vykonávať svoju prácu. Ďalej musíme využívať aj nové technológie, to, čo nám prináša technologický vývoj každý deň. A vlastne aj v tom musíme spolupracovať so všetkými aktérmi. My samozrejme sa na vás obrátime s tým, že budeme prosiť o navýšenie rozpočtu. Súhlasíte určite s tým, že nedokážeme naplniť očakávania spoločnosti. Ehm, s tými 80 miliónmi eur ročne. Dámy a páni, pre mňa to bolo nesmiernou cťou s vami spolupráca počas uplynulých 5 rokov. Áno, viem, niekedy naše diskusie neboli jednoduché, boli tam aj emotívne výmeny argumentov, ale vždy som mal pocit jednotnosti, jednotnosti a súhlasu s prierezovým cieľom našej organizácie. Ja by som veľmi rád spolupracoval aj naďalej v nadchádzajúcich rokoch eh, s Európskym parlamentom. Som rád, rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ajuzo je kontaktnou osobou pre EFSU. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení poslanci, kolegovia. Ja by som sa e, rada obrátila na pána Urla v mene pani Ajuzo, ktorá tu momentálne nemôže byť. Pán Url, ja by som vás najprv chcela privítať v tomto výbore Envy a poblahoželať vám za, k nominácii e, na obnovenie vášho mandátu správnou radou. Chcem sa vám poďakovať nielen za vaše snahy a ocenenie vynikajúcej práce prácu v agentúre, ale za vaše ocenenie práce, ktorú e, robíte. Pochopili sme, ako funguje táto inštitúcia. Robíte dôležitú prácu ako výkonný riaditeľ a zvládali ste ťažké situácie, ktorým bola agentúra vystavená. Som presvedčená o tom, že budete naďalej dohliadať nad neustalým zlepšovaním práce agentúry počas vášho ďalšieho mandátu ak budete do funkcie potvrdení. Na záver by som vám chcela položiť jednoduchú, ale dôležitú otázku vzhľadom na rôzne výzvy, ktorým bude EFSA čeliť podľa vás v rámci druhého mandátu, ak by ste boli potvrdení do funkcie našich 5 rokov, akým priorita, aké si stanovíte priority? A ja by som takisto chcela toto vedieť a Teraz otváram diskusiu, nech sa páči. V rámci postupu Catch the Eye niektorí kolegovia sa už prihlásili do diskusie. Pán Poč, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vítajte medzi nami. Nie je určite pochyb, že ste správnym človekom pre riadenie agentúry. Neraz ste to preukázali. Ste odhodlaní, angažujete sa, čiže ja nemám e, s tým problém, ale to neznamená, že som spokojný so všetkým. Mm, Očakával som totiž, že nás poinformujete nielen o úspechoch, ale aj o chybách. A ja som žiadnu, ja som nič také vo vašom vystúpení nepočul. Pre nás v parlamente by bolo zaujímavé si vypočuť e, to, čo si myslíte o chybách, ku ktorým došlo v rámci agentúry a akým spôsobom sa do budúcna budeme vedieť vyhnúť týmto chybám. Napríklad e, hodnotenia glyfosátov. Ako to vnímate, čo sa udeje s príslušným stanoviskom. Komisia po vás chcela, aby ste to vyhodnocovali vzhľadom na stanovisko Singenta, ale mm, Zaujímalo by ma, ako to vnímate. A ešte jedna otázka, dôležitá pre mňa. Ide o duplicitu. Duplicita v súčasnosti existuje pri vyhodnocovaní a povoľovaní niektorých látok. Viete, čo mám na mysli? Mám na mysli, že jedna agentúra vyhodnocuje pesticídy a druhá biocídy a je to zvláštne, je to taká, je to duplicita, dvojkoľajnosť, niekedy to môže vyvolávať zmetok, nielen pre nás, ale aj pre európskych občanov. Ďalej ste hovorili o návrhu GFO, tam určite, pani spravodajkyňa sa k tomu ešte určite vyjadrí, tam si myslím, že máme dve možnosti. Aby musíme postupovať rýchlo a dobre. Aj keď e, perieme bielizeň, máme dve možnosti. Buď to urobíme rýchlo, alebo dobre. Preto by som bol rád, ak by ste nám povedali, ako to vnímate, čo uprednostňujete. Či chceme mať niečo v rukách rýchlo, alebo radšej si vyčkáme na to, aby to bolo dobre. Ďakujem. Pani Majzner, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež povďačná všetkým tým, ktorí dnes prišli. Ďakujem nášmu hostovi za vystúpenie. Pred rokmi som navštívila FSU v Parme a musím povedať, že to bolo presvedčivé experti, s ktorými som sa stretla, boli nezávislí. Aj keď sa nie je dokonalá, tak mi tak ma to presvedčilo o tom, že sa môžem na agentúru spoľahnúť. To, čo ste uver, mm, uviedli o sebe, tu by som bola kritická, pokiaľ ide o vaše schopnosti komunikácie. Myslím, že pokiaľ ide o mikrobiálnu rezistentnosť, tu podľa mňa e, nebola komunikácia dostatočná. Potom ste uviedli, že na pôde výboru pre pesticídy treba väčšiu transparentnosť, treba poskytnúť viac údajov a na to potrebujete viac prostriedkov, peňazí alebo neviem akých iných zdrojov. Hovorili ste aj o tom, že nie všetko závisí od peňazí. Ja sa chcem spýtať, čo, čoho by ste potrebovali viac a čo to bude potom znamenať po, z pohľadu väčšieho rozsahu informácií, ktoré by ste mohli poskytovať. Pán Hausling. Veľmi pekne ďakujem za vystúpenie. EFSA je určite dôležitá agentúra. My chceme fungovanie tejto agentúry posilniť. By ste boli opatrní vo svojich vystúpeniach, zachovali ste neutrálnu pozíciu, to je v poriadku, ale súhlasil ste aj s vystúpeniami či vyhláseniami FC, ktoré boli mierne sporné podľa môjho názoru. No a mm, obhajo, obhajovali ste rozhodnutia, ktoré boli hnané skôr snahou o hospodársky úžitok. A e, v interviu s rakúskym časopisom ste uviedli, že ekologické polnohospodárstvo nestačí svet uživiť. povedali ste, že potrebujeme aj intenzívne polnohospodárske metódy a pri technike génovej modifikácie ste v interviu uviedli, že ide o jeden z dobrých spôsobov, ako dosiahnuť väčšiu intenzifikáciu, ale možno by ste nám to mohli vysvetliť. Ste naozaj tak neutrálni i v prípade rozhodnutí, ktoré sa týkajú e, sporných záležitostí, vďaka ktorým vzniká potom nedôvera. Mm že ak v nadchádzajúcich rokoch ak sa obzriete späť, je tu niečo, kde by ste postupovali inak, kde by ste povedzme nebol tak ambiciózny alebo otvorený? Treba povedať, že niektoré vyjadrenia FC sú politické, vzbudzujú nedôveru a uh, Rozhodnutia, ktoré vaša agentúra príjma, obla, príjme v oblasti genomodifikácie, musí byť obhajiteľné. Ako vnímate z tohto pohľadu vašu úlohu do nadchádzajúcich rokov? Budú vaše vyhlásenie do určitej miery politické alebo zostanete neutrálni? Otázka, čo by ešte EFSA potrebovala? Ja si myslím, že by mala dodržiavať ustanovenia smernice o transparentnosti No a tu potom treba ešte, tu nás toho čaká ešte veľa. E, je tu totiž jeden problém, na ktorom sa iste všetci zhodneme. Komisia vyvíja na nás tlak, aby sme e, súhlasili s niektorými rozhodnutiami, aby k ich implementácii došlo čo najskôr, ale ja si myslím, že motiváciou by mala byť aj väčšia, tá väčšia transparentnosť pri zásadných rozhodovacích procesoch. A tu nejde naozaj len o peniaze. Aby sme skutočne obnovili väčšiu mieru dôvery. A v posledných rokoch e, som mal pocit pri mnohých rozhodnutiach agentúry, že sa odchyľuje od princípu prevencie. Čiže namiesto prevencie skôr uplatňuje princíp posudzovania rizika. E, to vo mne vyvoláva určité obavy. Súhlasil by ste so mnou? Je váš dojem ten istý? Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pani Melior. Pán Orl, ďakujem veľmi pekne. Uh, nielen za to, že ste prišli, ale za to, čo ste povedali, že ste znova upozornili na uh, to, čo ste povedali na začiatku vášho mandátu a čo sme od vás očakávali a uh, v podstate sme radi, že máme EFSU a že máme tak vysokú bezpečnosť potravín v Európe a mm, preto vítame predlženie vášho, potenciálne predlženie vášho mandátu. Pre Európanov je dobré mať na čele agentúry ľudí, ktorí sú charizmatickí. Jednu vec ste spomenuli, Eh, ktorá sa nás veľmi týka. Som takisto navštívila EFSA. Sú to experti členských štátov. To je v podstate to, na čom stavia EFSA. Preto je dôverujeme. To sú tie zdroje, ktoré máte pri príprave vašich stanovís. Sú to experti členských štátov, eh, ktorí majú aj svoje problémy a diskutovali sme o tom spolu. A ja by som bola rada, ak by ste mohli niekoľkými slovami spomenúť ako chcete zabezpečiť naozaj účasť a ochotu expertov e, podielať sa, že členské štáty pošlú tie peniaze alebo minimálne vytvoria podmienky na to, aby experti sa mohli zúčastňovať diskusí, mali dostatočný čas na prípravu na tieto diskusie. Pani Hojslinger už o tom hovorila, otázka transparentnosti. Ja si myslím, že toto je veľký problém ak chceme ukázať na nezávislosť práce EFSA. Takže bola by som veľmi rada, ak by ste k tomu mohli niečo povedať. Ďakujem pekne. Pán Líze? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán za prezentáciu aj za vašu prácu. A ja by som uvítala, ak by ste mohli ďalej zastávať túto funkciu. Chcem kratučko spomenúť jednu tému e, revízia legislatívy, všeobecnej legislatívy o potravinách. Diskutovalo sa to v podstate o termínoch, lehotách. Ja si myslím, že musíme všetci vyslať jasný signál smerom na komisiu, že takto komisia ďalej pracovať nemôže. Európska komisia už celé roky interne a samozrejme so zainteresovaných stranami diskutuje a potom, keď predloží na stôl návrh, e, potom sa nič nezmení, nič nedeje. Minimálne tri týždne. Pani Somer to povedala, že pani komisia povedala, že nepotrebuje konzultovať so zainteresovanými stranami, pretože komisia už s nimi konzultovala a iní uh, hovoria to, čo ja. Nemôžeme takto fungovať jednoducho, ak máte naozaj dôležitý návrh a chcete, aby bol schválený ešte pred novými voľbami, treba ho predložiť včas. A to, čo máme dnes na programe, ak sa pozrieme len na to, že prvé stretnutie je budúci týždeň, to je naozaj neuveriteľná drzosť. E, sú tu všetky uznesenia parlamentu, všetky pozmenujúce návrhy, všetko treba dôkladne zvážiť, takže ja mám veľké pochopenie pre e, to, čo robíme, ale v podstate tá veľká novela alebo prepracovanie všeobecnej legislatívy o potravinách by sme mali robiť pomaly, dôkladne. Mm, asi to neuzavrieme v prvom čítaní, ale o to nejde. Mali by sme vyslať komisii signál a povedať, že parlament chce mať dosť času na takúto dôležitú legislatívu a ak chce komisia, aby to bolo rýchlo schválené, tak nám to mala predložiť skôr. Jednoducho to takto nejde. Komisia to má na stole roky, rokuce a potom zrazu to predloží v máji, v júni a povie, že to treba rýchlo schváliť. To je situácia, ktorá je neudržateľná. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Jela. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pán pekne, že ste prišli k nám. V mene mojej skupiny mám viacero otázok na vás. V prípade reformy všeobecnej legislatíve o potravín je dôležitou témou bezpečnosť potravín. Ako vy vnímate určité dôležité body tejto reformy? Konkrétne riadenie konfliktu záujmov, E, správu a riadenia, ktorá umožní členským štátom lepšiu prítomnosť, silnejšiu prítomnosť. Druhá otázka endokrinné perturbátory, e, ktoré sú špecifickou témou, pretože to musíme riešiť v čase, keď evidentne už e, sú tu veľké dôsledky a momentálne to ešte nie je všetko dobre rozanalizované. Je to proces uh, už dávny a potrebujeme dôležité štúdie a smerom dozadu retroaktívne a tak ďalej. A tretí bod. Ako by ste zareagovali, keď komisia nezohľadní názor EFSA alebo stanovisko EFSA? Tu sú pre všetkým otázka opeľovačov. Uh, ako EFSA dokáže efektívnejšie presadiť svoje stanovisko. E, vopred ďakujem za odpovede na, vaše, na moje otázky. Ďakujem pekne. A pani Zomer? Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam vás, pán Uol. Som rada, že ste prišli medzi nás. A takisto budem rada, ak sa vaše funkčné obdobie predlží, musím to povedať, pretože si vážim vašu prácu. E, vaša funkcia, ktorú zastávate, je dôležitá, pretože vedecké poznatky sú dôležitá, dôležité. Za posledné roky v podstate si stále viac uvedomujeme, že e, politici sa snaží, alebo politika sa viac snaží ovplyvňovať ľudí, využívajúc médiá, špeciálne sociálne médiá, sú tu falošné správy, to už žiaľ sa stalo každodennou skutočnosťou. A e, už takmer je pot- sú veci, ktoré je potrebné riešiť naozaj vedeckého pohľadu, veci, ktoré riešite vy a zaznamenávame E, nejaké snahy riešiť všetko cez poplašné, falošné správy. Uh, hovorilo sa tu aj tzv. Facebook, facebookovej vede alebo vede na Facebooku. Myslím si, že to je dobrý popis aktuálnej situácie. Vedecký prístup pre určité veci, ako sú tie vaše, ten je veľmi dôležitý, pretože vieme, že vedci sú známi tým, že pracujú e, dôkladne, dôsledne a to trvá. My si to ocitujeme v parlamente. Kolega Peter Lize povedal práve, že sme v zlej situácii, keď nám komisia nechce dať potrebný čas. A tu hovorím o návrhu o veľkej revízii Všeobecnej legislatívy o potravinách. E, v podstate komisia musí byť e, upozornená E, na takúto dôležitú vec, DG Sante, e, takto sa to jednoducho nerobí. A my, ako európsky spoluzákonodárca, jeden na jednej strane, na druhej strane je rada, potrebujeme všetci čas, aby sme e, spracovali túto zložitú technickú odbornú tému, musíme s tým naložiť náležitým spôsobom, musíme mať na pamäti aj realitu. A ja zo skúsenosti viem, že toto veľmi nezodpovedá realite takýto postup, ale to iba tak na, kraj, na okraj. Súhlasím s pánom Hojslingom. Alternatívne polnohospodárstvo neuživí svet. Ja si nemyslím, že e, zastupujete tu názor sektora. To je prekvapivé, pán Hojsling. E, že to hovoríte vy, vieme, že alternatívne polnohospodárstvo potrebuje sedemnásobne väčšiu plochu ako klasické polnohospodárstvo na e, tú istú produkciu. To si uvedomujeme. Navyše chcem upozorniť aj na to, že možno to je riešenie tá v podstate alternatívne polnohospodárstvo je opodstatnené, ja ho vnímam pozitívne, ale aj klasické polnohospodárstvo e, je opodstatnené. A ak ľudia budú stále pozitívnejšie využívať genetické inžinierstvo, tak e, možno aj v rámci ekologického polnohospodárstva sa bude môcť využiť genetické inžinierstvo, pretože budeme potrebovať menej chemikálií, e, menej vstupov, menej paliva a tak ďalej. Musíme mať na pamäti aj to, že polnohospodárstvo produkuje e, veľké množstvo CO2. Je dôležité, aby toto niekto povedal. Ďakujem pekne. To boli pripomienky k právomociam komisii. Viem, že je tu pán Skanov. Možno, že by ste chceli zareagovať na to, čo tu zaznelo. Iba ak si želáte. thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Áno, samozrejme, ja som tu v kontexte prezentácie doktora Urla a jeho opätovného menovania do funkcie výkonného riaditeľa agentúry EFSA. Komisia plne podporuje naše názory. Sme jasne dali najavo Rade EFSA a teraz má parlament príležitosť vypočuť si jeho názory na budúcnosť EFSA. V tomto kontexte upozornil na to, že je veľmi dôležité, aby EFSA mala viac zdrojov, predovšetkým, aby mohla zvýšiť transparentnosť e, e, hodnotenia rizika, vedeckého hodnotenia rizika. A komisia to snažila tomu pomôcť cez svoje návrhy parlamentu a rade s významnými zmenami existujúcej legislatívy, všeobecnej legislatívy o potravinách, ktorá dá EFSA aj právnu príslušnosť, aj prostriedky na zvýšenú transparentnosť, ktorú môže poskytovať občanov v tejto dôležitej oblasti. My vieme, že ako rada, tak aj parlament sú zákonodarcami a oni e, majú na to svoje e, náležité úlohy e, a tu bolo viackrát zopakované, že tento návrh bol prijatý veľmi narýchlo a že parlament e, má veľmi málo času zvážiť takýto veľmi dôležitý návrh. Komisia neustále vysvetlovala kontext. Toto bola priama reakcia na iniciatívu občanov zakázať glyfosáty. Komisia a predseda Juncker a komisár Andrukaitis túto iniciatívu zobrali veľmi vážne. Chceli predložiť občanom konkrétne dôkazy o tom, že ich počúvame, že počúvame ich obavy a že sme pripravení a ochotní konať. Vrátanie konania rýchlo a rozhodne. A to vysvetľuje, prečo za také krátke obdobie, odkedy komisia zareagovala na iniciatívu v decembri 2017 a komisia oficiálne schválila svoj návrh v apríli 2018, za menej ako 4 mesiace sme predložili veľmi ambiciózny návrh so sprievodnými zdrojmi. Takže my na strane komisie sme našli čas, energiu, aby sme spravili to, čo je potrebné. A vieme a očakávame a oceňujeme, že žiadame strašne veľa, hľada, žiadame parlament a radu, aby podobne našli čas, energiu a zdroje, aby za pomerne krátke obdobie zvážili veľmi dôležitý návrh. Áno, my sme akceptovali, že ideálne by to mohlo byť a malo byť spravené za viac, dlhší čas, ale musíme rešpektovať aj parlamentný kalendár a musíme byť ambiciózni to je všetko, čo môžem len zopakovať v tomto kontexte, že toto je veľmi dôležité. Doktor Ul sám na to upozornil. Potrebujeme využiť politický hybný moment, aby sme presadili tento návrh. Potrebujeme dať EFSA agentúre zdroje a žiadame sesterské inštitúcie, aby rovnako ako my spravili takýto, hrd, e, vynaož, takéto hrdinské úsilie, pretože je to dôležité pre európske inštitúcie, ak sa nám podarí spoločne dokázať, že za pomerne krátke obdobie sme spravili významný návrh, ktorý zvýši transparentnosť takto veľmi dôležitej oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Oceňujeme si reakciu komisie. Pani Zomer chce zareagovať. Ďakujem pekne, pani predsednička tak e, to teraz sa musím rovno na to zareagovať, pretože ja s tým nesúhlasím. Komisia práve povedala, že v parlamente spravodajca nie je dostatočne ambiciozný. v tejto téme, dôležitej téme všeobecnej legislatívy o potravinách. To jednoducho nie je akceptovateľné. Povedali ste, že za zo pár mesiacov ste predložili, ste pripravili tento návrh, ale e, nevyhodnotili ste dôsledky a to je problém. To je problém aj na rade. E, komisia mala spraviť nejaké ďalšie kroky v rámci lepšej legislatívy a komisia to nespravila a rada nereaguje. A preto máme tak veľa problémov a preto musíme tak narýchlo konať. Ak nemôžeme všetky, všetky stránky preskúmať aj s neovládnymi organizáciami, tak jednoducho tu niečo chýba a naša práca je tým stiažená. A to my nerobíme iba na jednej téme, my robíme v mnohých témach. Viete, komisia evidentne uh, máte dosť zdrojov a pritom vždy hovoríte, že nemáte dosť zdrojov na to, aby ste zabezpečili implementáciu už existujúcej legislatívy. Ale za posledné roky toho bolo naozaj veľmi málo. Nariadenie o informovanosti na potravinách. Mnohé veci sa e, malo robiť cez delegované akty a DG Sante to odmieta robiť. Upozorním, len na to, že zvýšená transparentnosť e, práce EFSA a to, že EFSA má dostať viac peňazí a členské štáty musia si splniť svoje záväzky. No jednoducho, nemôžem jednoducho dopustiť, aby komisia sem prišla a povedala, že oni sú jediní, čo niečo robia a jediní, ktorí sa starajú o verejnosť. A tá to iniciatíva občanov eh, ohľadom glyfosátov, že komisia jediná, ktorá to berie vážne. Nie, my tiež chceme pracovať vážne, seriózne, ale musíme eh, pracovať podľa predpisov vnútorného poriadku, ktorý máme a musíme ísť riadným postupom, musíme to prečítať viackrát, takže keď sem prídete a tvrdíte nám to, čo ste povedali, snažiať sa ovplyvňovať ľudí a snažia sa ovplyvňovať nás, aby to narýchlo prešlo cez prvé čítanie, ja to jednoducho nemôžem akceptovať. 90% vášho návrhu presadíte a, a my povieme, že by to takéto nemalo ísť do sveta. Musíme to vylepšiť, potrebujeme mať náležitý postup. Prvé čítanie, druhé čítanie a poprosím toto uviezť do zápisnice. Ďakujem pekne, pani Zomer. A množstvo záujmov, množstvo pripomienok, takže pán, poprosím vás, ak chcete prejsť cez tieto otázky, pán Ol, dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne, ďakujem za záujem, ale aj za dôveru, ktorú ste vyjadrili. E, po tom, čo sa týka pána Klinga a jeho dôvery a výhrady, pokúsim sa zareagovať na to, čo povedal, ale na prvom obsahu. Priorita našej práci. Myslím si, že základom práce EFSA bolo a je a musí byť aby veda stála na kvalitných základoch. To je najvyššia priorita. Ak nebudeme mať dobré, kvalitné vedecké poznatky, tak by sme o tom nemali ani hovoriť. Východiskom všetkého je dobrá veda a aby tá veda bola patrične dobre nastavená, je to je množstvo víziev, metodika, expertíza, dáta. Je to zložité a to je náš každodenný chlebiček. Musíme byť aj dostatočne inovatívni. A to je dôležitý aspekt. EFSA musí mať zdroje na to, aby dokázala inovovať, aby držala krok s inováciami v potravinárstve. Pretože ak my hodnotíme riziko a nie, nie sme na tej istej úrovni ako, ako odvetvie, nemôžeme oceniť ich inovácie, nemôžeme spraviť hodnotenie dopadov, čo sa týka rizik na ľudí a zdravie, napríklad internetové nanomateriály alebo chemické zmesi, ktorých sme vystavení. Čiže východiskom vždy musí byť vynikajúca, kvalitná veda. Druhou prioritou je e, zapájať sa do dialogu s e, spoločnosťou. A tu sa vracím aj odpovedí na pána Bocači. E, vždy sme správne komunikovali so spoločnosťou? Nie, určite nie. Ja si nemyslím. Ale to je výzva, ktorú nemáme len my, ale aj parlament, komisia, národní politici, vedecké organizácie po celom svete. Ako môžeme zabezpečiť to, aby fakty a dôkazy zazneli skôr ako ľudia začnú politizovať. A nemáme zázračné riešenie. My vieme, že transparentnosť FC už nie je dosť dobrá. Potrebujeme občianskú spoločnosť, aby sa zapojila, aby si zobrala aj ona za svoje naše vedecké výstupy. Aby sme nielen hovorili v takým chladným vedeckým, technologickým jazykom, ako keby nám bolo jedno, aké majú obavy občanov. My nie sme politici, musíme predkladať vedecké dôkazy, ale myslím si, že môžeme ísť o krok ďalej a musíme sa zapájať aj do dialogu s občianskou spoločnosťou. Po tretie, využitie moderných technológií. Musíme využiť tie prelomy eh, v datovej vede, umelej inteligencii, a áno, sme, sme taký smiešný malý hráč a dokážeme to len vtedy, ak sa spojíme s inými agentúrami a s komisiou, aby sme možno mali, ja neviem, hub, nejaké centrum umelej inteligencie, aby sme tam mohli mať vedeckú literatúru natiahnutú skôr, a spracovanú skôr ako vstúpi do hry človek. A tu verím, tomu, že 21. storočie, zázračné slovičko 21. storočia je spolupráca. Ak nespolupracujeme, môžeme to zabaliť. A je to to je niečo absolútne samozrejme, takže aj trapné o tom hovoriť, ale nerobíme to dostatočne. Musíme spolupracovať s Európskou e, agentúrou pre chemikálie, kontrolu ochorení, liekov, komisiou členskými štátmi. Čiže kvalitná veda, moderné technológie, spolupráca s občianskou spoločnosťou a spolupráca, neustála spolupráca. To sú priority do budúcna. Odpoved na otázku pána Boca, či robíme chyby. Áno, samozrejme, myslím si, že robíme chyby. Asi sme do určitej miery podcenili silu diskusie o glyfosátoch. Ja som presvedčený o tom, že vedecké poznatky o glyfosádoch sú dobré a to potvrdili všetky regulatorné agentúry po celom svete s jednou výnimkou. Ve HORC a tu chápeme, že je tu rozdiel. Všetky regulačné orgány od Ázie po Spojené štáty potvrdili naše výsledky a myslím si, že z toho vedeckého pohľadu tá práca bola dobrá, ale čo sa týka komunikácie, nebolo to ľahké. Avšak často počúvame od politikov, ak vy veci by ste dokázali lepšie komunikovať, uľahčili by ste nám život, nám politikom. A ja si myslím, že to je trošku taká pohodlnosť, pretože my nemôžeme komuniko- odkomunikovať politické rozdiely. To sa jednoducho nedá e, komunikovať politické výsledky môžete akýkoľvek spôsobom, ak je tu politické pnutie, či sa má použiť alebo niečo nemá použiť v polnospodárstve, to nevyrieši veda. To je čisto politická otázka o hodnotách a budúcnosti našej spoločnosti. Takže my chceme podstate odčleniť tieto dva svety. Mať vedeckú diskusiu a až potom politickú diskusiu, s ktorou my nič nemáme dočinenia. E, či pri pesticídoch a biocídach máme dv- taký dvoj e, kolajový prístup? Áno. Či je toto najlepšie riešenie, to neviem, ale to je na vás ako legislatívcov. My spolupracujeme s EK, zvyšili sme spoluprácu s nimi, ako viete máte dokument usmernenia, ako spoločne vyhodnocovať endokrinné disruptory, e, riešime biocídy aj pesticídy. Myslím si, že to je dobrý príklad spolupráce medzi agentúrami, ale legislatívci sa rozhodli, že to budú robiť dve oddelené agentúry. GFL, položili ste provokačnú otázku, či to chceme mať rýchlo alebo dobre. Ja vám dám provokačnú odpoveď. Chceme to rýchlo a dobre. Áno, samozrejme, ľahká odpoveď. No, lacná, dobre. My nie sme legislatívci, je to na vás. Ja som chcela upozorniť na to. My sme v podstate prehrali. Štyria poslanci nás zažalovali na Európskom súdnom dvore, pretože sme nemohli zverejniť tie informácie tak, ako to žiadali poslanci v prípade glyfosátu a teraz je súdny spor, čo asi nie je najlepšia situácia. Ak parlament e, žaluje agentúru EFSA na súde, to asi nie je ideálne riešenie. My by sme naozaj boli radi, keby sme mali jasný právny rámec o transparentnosti s maximálnou mierou transparentnosti, chápajúc, že samozrejme sú e, práva duševného vlastníctva a boli by sme radi, ak by sme mali konečne potrebné zdroje na to, aby sme túto transparentnosť mohli premietnúť do reality. Obávam sa, že ak e, to teraz budeme predlžovať a ja rozumiem vašim argumentom, nemám s nimi problém, ale ak to budeme naťahovať, tak e, v konečnom dôsledku EFSA by prišla o dobrú povesť, pretože my by sme opäť e, boli tí zlí a obviňovali by nás, že nie sme dostatočne transparentní. Takže pre nás aj pre občanov je podľa mňa dôležité, aby sme mali túto iniciatívu, aby sa uskutočnila Bohužiaľ, ja vám nemôžem nič nanútiť, nemôžem vás prinútiť niečo robiť. Vy ste zákonodarca. Ak sa rozhodnete, dobre, budeme sa snažiť z toho vyťažiť čo najviac. Ale my máme skutočne záujem prijať e, dobré rozhodnutia čo najskôr. Podľa mňa to nie je protirečivé. Bohužiaľ, mimo mikrofón. I understand Rozumiem. E, možno to naťahovanie, predlžovanie nie je najšťastnejší výraz, ale ja to takto vnímam. Ak e, bude možné dosiahnuť rozhodnutie a respektíve by nebolo možné prijať rozhodnutie vzhľadom na isté očakávanie parlamentu, tak by sa to celé natiahlo, tak povediac. Pani Majznerová, vy ste sa pýtali na komunikáciu. A či môžeme e, ju zlepšiť? Myslím, že komunikácia v oblasti AMR je skvelá aj v spolupráci s Európskou liekovou agentúrou a agentúrou pre chemikálie. E, spýtali ste sa, koľko peniazy by EFSA potrebovala. A túto porovnám s Európskou agentúrou pre lieky. Ehm, tá má dvakrát viac ľudí, tak povediať. My máme 500, oni majú vyše tisíc, ale majú štvornásobný rozpočet ako my. My máme 80, oni majú asi 320 miliónov na tento rok. A myslím, že to je dobrý ukazovateľ. Práve preto EMA ehm, môže pracovať inak, môže zamestnať expertov, pretože má takéto kompetencie EMA platí členským štátom každoročne od 100 do 150 miliónov eur a my platíme asi 7,5 milióna eur. Keď sme to počítali, koľko by EFSA potrebovala na to, aby bola skutočne dobrým orgánom, potrebovali by sme asi 200 miliónov eur ročne. Takýmto spôsobom by sme zabezpečili lepšiu pripravenosť na krízy, Eh, takže 200 miliónov eur to by bol rozpočet, ktorý eh, by, EFSU, by bol pre EFSU eh, dostatočný. Pán Hojsling, myslím, že by sme nemali zachádzať do politických diskusí a nie som, nie je to moja úloha a nemám ani takú povahu, aby som zachádzal do politických diskusí. Ja zastupujem vedeckú organizáciu, nie som poslanec. A to, čo ste povedali o rozhovore, ktorý som viedol s um, rakúskými novinami prednedávnom, Um, áno, mohli by sme diskutovať o tom, čo som skutočne povedal. Áno, povedal som, že organické hospodárstvo a polnohospodárstvo je dobré, ale zároveň treba intenzifikovať obehové a udržateľné poľnohospodárstvo, tak aby sme mohli zasobovať e, všetkých občanov prvom rade by som sa neuberal cestou GMO, ale skôr by som sa zameral ako prvé na straty počas zberu a po zbere v rozvíjajúcich sa krajinách a potom by som sa zameral na plýtvanie potravinami v tzv. rozvinutom svete, pretože e, plýtvame alebo vyhodíme až 80 potravín a to je katastrofa. Takže pokiaľ ide o GMO a ďalšie technológie, Eh, my to len hodnotíme. Nebudem hovoriť, či je to dobré alebo zlé, my to hodnotíme z vedeckého hľadiska. A ešte sa chcem vrátiť k tomu, čo ste povedali o eh, opatrnosti. Myslím, že musíme jasne povedať, že veda neuplatňuje preventívny postup. My robíme hodnotenie rizika, ale potom vy, ako tvorcovia politík, eh, využijete tie tzv. faktory, ktoré my predkladáme, plus rôzne environmentálne dopady, hospodárske dopady a tak ďalej. A potom sa vy rozhodnete, či budete postupovať preventívne. To veda nemôže ani by nemala robiť. My vám môžeme poskytnúť konkrétne údaje o tom, aká je pravdepodobnosť, že dôjde k riziku a aký postup zaujmete, to už je na vás na komisii. Ďalej zaznela otázka, čo môžeme urobiť preto, aby sme e, viac motivovali expertov v členských štátoch. Návrh komisie v rámci pilieru udržateľnosti uvádza, že by sme mohli podporiť organizácie, ktoré zamestnávajú týchto expertov. Čiže nie kontaktovať priamo expertov, ale skôr samotné organizácie, ich zamestnávateľov s tým, že ak nám požičajú svojich expertov, tak im zaplatíme za túto službu. Pretože ak by sme e, kontaktovali priamo expertov, tak e, niekedy povedia, že ich potrebuje domovská organizácia a že nám teda nepomôžu, pretože na to nemajú priestor. Už sme vyriešili otázku autorstva, čiže experti sú autormi našich vedeckých stanovísk. To je obrovský úspech, ktorý sa podaril. Napríklad minulý rok sme e, dosiahli 2 milióny stiahnutí vedeckých stanovisk EFSA. To je skutočne veľký úspech a experti sú radi, že je tam uvedené ich meno. Zároveň potrebujeme ale politické vyjadrenie zo strany členských štátov o tom, že naďalej chcú podporovať európsky projekt v oblasti bezpečnosti potravín. Je potrebné aj takéto politické vyhlásenie. Konec koncov ide o spoločný projekt. Samozrejme, členské štáty e, dotujú, podporujú Európu prostredníctvom expertízy, ale ak e, sa s tým prestane vzhľadom na hospodárskú situáciu v Európe, tak e, to môžeme zabaliť. Nebudeme môcť pokračovať bez takejto podpory. Ak e, organizácie členských štátoch nebudú ochotné nám pomôcť. Pokiaľ ide o GFL, o tom už sa diskutovalo medzi poslancami. Zaznela otázka na konflikt záujmov, riadenie, transparentnosť. Myslím, že návrh komisie obsahuje problematiku transparentnosti, proaktívne zverejňovanie údajov, rôzne modely riadenia v rámci FC a výber expertov. Myslím, že to je veľmi dobrý návrh. Hovorili ste o endokrinných disruptoroch. Áno, to je skutočná výzva pre nás všetkých. EFSA na tom pracuje e, v oblasti pesticídov, v oblasti e, kontaktu s potravinami, Sledujeme najnovší vývoj vo vedeckých publikáciách a robíme všetko preto, aby sme čo najlepšie vedeli odhadnúť riziko súvisiace s endokrinnými disruptormi. Zároveň um, máme tu legislatívny rámec, ktorý nie je úplne harmonizovaný, čo sa týka ECA a EFSA. E Takže to je tiež isté obmedzenie. Pýtali ste sa, prečo komisia nepostupuje podľa stanovisk EFSA. No to je právo, ktoré komisia môže využiť. Ehm, má právo pozrieť sa na naše vedecké výsledky, ale nemusí ich vziať do úvahy. My nemáme e, žiadnu právomoc na to, aby sme komisiu do niečoho nutili. Komisia sa musí rozhodnúť. Tí, ktorí boli zvolení, sa demokraticky musia rozhodnúť. Nie je to na nás, aby sme ich nutili. A myslím, že to je všetko z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Dorfman, chcete niečo povedať? Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem sa len spýtať pána Urla na nových škodcov, ktorých sme zaznamenali v Európe, pretože máme čoraz intenzívnejší zahraničný obchod, takže máme tu rôzne nové typy chrobákov, múch a rôznych, rôzneho iného ďalšieho hmyzu. E, niekedy nie sú k dispozícii žiadne pesticídy proti týmto škodcom, pretože ešte neboli schválené. Potom máme jednotlivé postupy výnimiek, e, ktorý ak uplatníte, tak vás budú kritizovať pretože postup na základe článku 53 sa často kritizuje. Takže akým spôsobom sa dá bojovať proti týmto invazívnym druhom škodcov? V krajine pôvodu, odkiaľ pochádzajú títo škodcovia, sa situácia väčšinou rieši inak. Bolo by dobré, keby títo škodcovia Ehm, a situáciu súvisiacu s nimi sme dostali pod kontrolou, pretože bolo by dobré použiť biologické prostriedky na boj proti týmto invazívnym druhom. Odpoveď? Áno. Ďakujem pekne, slovo má pán Hausling. Ja sa chcem len e, opýtať alebo zareagovať na to, čo ste povedali. Pokiaľ ide o tú tzv. facebookovú vedu, nemyslíte si, že my sme tí, ktorí majú pravdu a ostatní uh, hovoria hlúposti, tak sa to nedá zhrnúť. Áno, ak by diskusia bola veľmi emotívna, tak možno by sme to mohli takto zjednodušiť. Uh, viackrát som to počul, že my E, máme pravdu, my vieme, čo hovoríme, ostatní hovoria hlúposti, nemajú pravdu. Vnímam to takto vo viacerých oblastiach vedy, keď sa pozrieme na čísla, že je potrebná 6-krát e, väčšia plocha na organické poľnohospodárstvo. Ja si nemyslím, že to tak je. Hoci v niektorých zdrojoch som to tak čítal. produkujeme 80 eh, tradičného, z tradičného poľnohospodárstva, čiže to súvisí aj s hmyzom a so škodcami. Myslím, že o tom môžeme diskutovať niekedy inokedy, ale bol by som rád, keby ste sa k tomu vyjadrili. A nech sa páči odpoveď. Áno, Ďakujem. Vy ste sa pýtali veľmi zložité otázky. E, vaše otázky sú adresované zrejme na tých, ktorí riadia riziko. EFSA sa tým do takej miery nezaoberá. Áno, môžeme sa bilaterálne zamyslieť, e, porozprávať o tom, ako môže EFSA prispieť, ale nie je to celkom naša úloha. Pokiaľ ide o článok 53, to je v rukách členských štátov, nie EFSI. Je to na vás, či chcete uplatniť výnimku a udeliť e, núdzové povolenie v danom prípade, v prípade nových e, alebo znovu sa objavujúcich škodcov. Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože to nie je v rozsahu pôsobnosti EFSA. Možno budete sklamaní z tejto odpovedi, ale my e, hodnotíme účinné zložky, Eh, hodnotíme e-mail, ale nie je našou úlohou to, čo vy ste spomínali. Ďalej, môžeme sa vrátiť k tomu, čo sme hovorili predtým. Facebooková veda je v zázname, už sme o tom hovorili v decembri 2015 na pôde Európskeho parlamentu a vtedy som povedal, že ak kritici EFSA e, pošlu list podpísaný 96 vedcami o chybách, ktoré sme urobili, týždeň po tom, čo sme zverejnili 6000 strán Eh, dokumentov o glyfosátoch, tak mám pocit, že eh, nemali na to dostatok času na to, aby v priebehu jedného týždňa si prečítali 6000 stranový dokument, čiže v tomto liste vyjadrili v podstate len svoj názor ešte predtým, než sa im podarilo preštudovať všetky dokumenty. Takže ak mm, budeme postupovať tak, že veda je vlastne o tom, kto má aký názor, a niekto vyjadri názor, že podľa mňa je lepšie, aby sme glyfosáty používali a podľa niekoho iného zase nie, tak to je podľa mňa tá facebooková veda, pretože už potom nepôjde o dôkazy, ale pôjde o názory. Čiže nejde o vedu, ale skôr o kampaň. Nemali by sme teda to prezentovať ako vedu, Áno, môžeme viesť kampane proti niečomu, s čím nesúhlasíme, ale nemôžeme to prezentovať ako vedu. Nemôžeme to urobiť tak, že budeme hlasovať za glyfosáty, kto je za, kto je proti, pretože to už by sme sa uberali smerom k facebookovej vede. Chcel som to vyjadriť veľmi jasne, ako som to myslel. Myslím, že je to aj v zázname z tohto spomínaného stretnutia. Pán Bartier Pán Portier je veľmi skvelý vedec, nikdy by som sa ho nesnažil diskreditovať. E, ak ste to vy tak pochopili, alebo si myslíte niečo iné, tak e, mi to prosím povedzte, aby som sa mu ospravedlnil, lebo som to nikdy nechcel urobiť. Samozrejme, má isté záujmy, čo ale neznamená, že je zlý vedec ale chceme, aby ved veci a záujmy vedcov boli transparentné v Európe a vy to tiež žiadate od EFSA. Chcete, aby naše záujmy boli transparentné? Ak e, vám budeme dávať najavo, že sme my tí dobrí a tí ostatní nie sú dobrí, tak potom to je zle, tak toto nemá byť. Ak máte z nás taký pocit, tak treba niečo zmeniť. My ako vedci musíme byť pokorní a asertívni. Ja to nazývam asertívna pokora, pretože e, to, čo povieme dnes, zajtra už môže byť nepravdivé. Tak to v histórii vedy funguje. Treba vedieť, čo vieme naisto, čo nie a do akej miery je to isté alebo neisté. To je súčasť tej pokory, ale zároveň musíme asertívne vedieť, e, odprezentovať to, čo skutočne vieme, ale ak máte pocit, že EFSA je arogantná, že vystupujeme tak, že sme lepší ako ostatní, tak potom treba niečo zmeniť a ďakujem vám za to, že ste na to poukázali. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán Úru. Ďakujem aj vám, kolegovia, za účasť v diskusii. A samozrejme po dnešku budeme pokračovať v celom postupe a Dozviete sa určite, ako sme sa rozhodli. Takže, doktor Úrol, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme aj vám, kolegovia. Ehm, prajem vám dobrú chuť k obedu, na dnes sme skončili.